musí pomôcť členským štátom. Je to úloha, ktorá prípada Európskej komisii, členským štátom Európskej komisii a rade. Ďakujem, drahí kolegovia. Rozprávu k tomuto bodu sme uzavreli. Ďalším bodom je správa pani Wikstrom o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky Rím 2. Dávam slovo pani spravodajkyni Wikstrom 4 minúty, nech sa páči. Dobre. Ďakujem pekne. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem mojej kolegyni, pretože kolegyni Dajny Wallis, ktorý pracoval na tejto otázke až dovtedy, kým neopustila parlament a ja som teda dostal tú čest prezať túto tému. Bola to skutočne zaujímavá práca, zaujímavý proces, zapracoval sa do tejto témy. Chcela by som začať tým, že sa poďakujem všetkým tieňom spravodajcom za ich konštruktívnu spoluprácu, za ich ochotu skutočne riešiť danú problematiku príspevok všetkých, komentárov všetky ako aj pozmeňujúce návrhy boli prospešné. A teraz sme sa dostali tam, kam chceme. Budeme tu mať hlasovanie, kde môžeme rozhodnúť o tom a na výbore sme hlasovali jednohlasne. Prečo také dôležité? Je to preto, lebo medzinárodné e, rozhodné právo je veľmi dôležité. Týka sa našich členských štátov. Dnes si pripomíname e, Deň Európy a Európska únia čoraz je viac prepojená. Vnútorne naši ľudia sa stiahujú v rámci celého priestoru. Stiahujú sa z jedného členského štátu do druhého. Integrácia v rámci Európy je niečo, čo všetci skutočne vítame. Ale v súlade s týmto e, zároveň je tu čoraz viac médií, ktoré chcú informovať o ľuďoch a udalostiach v iných štátoch Zároveň e, ľudia konzumujú tieto médiá, ktoré žijú, e, ľudia, ktorí žijú v iných štátoch, ako sa narodili. Sú tu aj e, jazykové bariéry, rozdiely a preto si musíme uvedomiť, že ten počet právnych procesov, kde ide o zmluvné strany v rozdielných štátoch, tak takýto počet prípadov bude stúpať a už teraz je značný. To znamená, že ak vznikne spor, vznikne súdny spor a ide o to, že právo ako štátu má platiť. Tu ide o to, aby sa e, takéto spory riešili primárnym spôsobom a tu máme Rím 2 a dnes diskutujeme o tejto téme. Okrem toho je tu aj možnosť tzv. forum shoppingu, kde jednotlivé zmluvné strany sa snažia E, sa e, riešiť svoje problémy podľa práva istého štátu, kde je pre nich prospešná legislatíva. To samozrejme nie je pozitívne. My sa snažíme v každej právnej oblasti obmedziť e, túto možnosť fórum shoppingu. Keď sa rokovalo o Ríme 2 roku 2005, bola tu široká zhoda na úrovni parlamentu o tom, akým spôsobom by sa mali riešiť tieto otázky. Na nešťastie sa to nepodarilo vyriešiť v celom rozsahu. Nepodarilo sa to vyriešiť s radou. Mnohé veci ostali nevyriešené otvorené. Teraz si myslíme, že skutočne nastal čas na to, aby sme aktualizovali túto oblasť, aby všetci vedeli, aké pravidlá platia. Predvídateľnosť pre mňa v rámci tej práce bola veľmi dôležitá požiadavka, kde nie som ochotná príjmať kompromisy, lebo to musí byť absolútny základ pre moderný právny systém a právnu spoločnosť. Jednoducho každý musí vedieť, čo kde platí. Na úrovni právneho výboru sme toto vlastne považovali za naše východisko v rámci stanoviska, ktoré bolo ešte z roku 2005 a potom sme vykonali samozrejme niekoľko potrebných úprav. A teraz tu ide o to, aby sme vytvorili základné pravidlo, kde sa budeme riadiť tým, kde vlastne eh, má e, daná osoba svoje bydlisko a potom ide aj o to, e, do ktorej do krajinu, kam sa vysiela dané médium. No a potom druhé, druhé, druhý princíp je sídlo redakcie. Jednoducho musíme si uvedomiť, e, že je dôležité vytvoriť primerané podmienky pre všetkých, aby sa tu nevytvorila autocenzúra. To znamená, všetci musia vedieť, aké pravidlá, aké zákony platia. A je veľmi dôležité, aby tento princíp platil aj naďalej. V rámci tých rámcov, ktoré e, stanovuje e, tento právny priestor, je dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi týmito právami. Pevne verím, že komisia je ochotná sa riadiť tým návrhom, ktorý bol prezentovaný a pevne verím, že v dohľadnej dobe e, sa nás obrátite a pevne verím, že sa nám podarí mnohé otázky vyriešiť ešte dnes večer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. A teraz v mene komisie pán komisár de Hucht. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani Wikström za jej správu o novele Ríma 2, ktorý je e, základom dnešného uznesenia. Kolegyňa Vivien Redding vaše odporúčania starostlivo preštuduje. Vy vo vašej správe navrhujete, pokiaľ ide o Rím 2 a pokiaľ ide o očierňovanie, eh, určité zmeny. Mm, áno, platí, že v Ríme 2 nie je ohováranie zahrnuté, pretože v tom čase Rada a komisia nedospeli k zhode. V roku 2010 komisia realizovala štúdiu ktorej záverom bolo, že je potrebné zharmonizovať príslušné právne predpisy. Komisia naozaj má na srdci, eh, aby právo na informácie a právo na súkromnú sféru boli dodržiavané podľa charty o eh, základných protokoch, je tam zakotvené. Právo na súkromnú sféru je teda potrebné chrániť eh, pred narúšaním eh, súkromia a pred narušaním, narúšaním, mm, alebo teda pokiaľ o ochranu osobnosti. Takže my vaše uznesenie preštudujeme a zohľadníme ho, keď budeme pripravovať novelu Ríma 2, čo je naplánované na koniec roku 2013. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Nevidím tu pani Galo v sále, takže dáme slovo ďalším rečníkom. Pán Zvievka, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, dámy a kolegyne, kolegovia. Zmeny, ktoré navrhuje pani Wikström vo svojej správe, e, sú podľa mňa veľmi dôležité, a to z dvoch dôvodov. Ja som vypracoval správu o Bruseli 1 a uvedomujem si, že pre právnu istotu je veľmi dôležité, aby tu bolo jasné právo pokiaľ ide o určitý spor, aby bolo jasné, ktoré právo je rozhodné. Ja som dlhodobo pracoval v polských médiách a preto veľmi citlivo vnímam slobodu prejavu, slobodu médií na strane jednej a na strane druhej dôležitosť naozaj zodpovedného žurnalizmu. Dôležité je samozrejme garantovať právo prístupu k informáciám, ale zatiaľ ešte nemáme odpoveď na otázku, aké právo by sa malo uplatňovať v prípade ohovárania. A V časoch, kedy e, všetci majú prístup k internetu, e, mnoho informácií je dostupných na internete. Samozrejme, že je mm, ľahké e, vydať sa cestou mm, libel turizmu alebo forum shoppingu, takže toto sa týka práv obžalovaného, ale tiež aj otázky médií, takže si myslím, že by sme túto právnu medzeru mali vyplniť tú, ktorá ešte stále v Ríme 2 je. Ja sa teším, že komisia navrhuje zmeny budúci rok a my sa tešíme na návrh z komisie. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom bude pán Baldasare na dve minúty. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcem poblahoželať pani Wikström k jej práci aj za vynikajúcu kvalitu jej správy i za dosiahnuté kompromisy. Cieľom tejto správy je e, vyplniť prázdne miesto. Je to veľmi vážna záležitosť, v oblasti Rím 2, čo vyplýva z nedostatku zákona, pokiaľ ide o rozhodné právo pre mimozvlúvne záväzky a teda to potom vyplýva e, z narušenia e, práva e, na súkromný život a z utrhania. Toto všetko vlastne je umocnené ľahkým prístupom na internet ako aj možnosťou zverejňovať rôzne informácie na sociálnych sieťach. Samozrejme, preto treba umožniť aj ľahší prístup spravodlivosti, tým sa zlepší fungovanie vnútorného trhu a rovnováha medzi slobodou e, vyjadrovania a práva na súkromie. A tu ja plne zdieľam naliehavosť tejto situácie, ktorá je tu zdôraznená a teda je naliehavé e, nariadenie Rím 2 prispôsobiť tejto situácii. Treba vytvoriť e, jednoducho priestor pre to, aby sa takéto veci zohľadnili aj v príslušnom nariadení. Tento alternatívny systém riešenia sporov e, je oveľa menej nákladný ako klasický spôsob a môže obsahovať dve želanie. Poprvé, obranu vlastnej cti a vlastného práva a zároveň garantovať slobotu vyjadrovania. Ďakujem. Ďalší rečník je tiež z Talianska, pán Skúria, dve minúty, nech sa páči. Áno, ďakujem, vážený pán predsedajúci. Ako Talian my sme mimoriadne citliví na tieto otázky. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za skvelú prácu a rovnako aj komisii za to, čo nám tu povedala. No a obzvlášť ďakujem za zmienku e, o klauzule ohľadne nácti utrhania a ohovárania. Spravodajkyni sa podarilo nájsť naozaj rovnováhu medzi osobnou slobodou, e, súkromím, ako aj e, prá, právom na právo. Často sme konfrontovaní s nadstiou trhaním a očierňovaním práve vďaka slobode prístup, online prístupu, vďaka novým technológiám, predovšetkým internetu. A to je skutočná invázia do privátnej sféry človeka. Myšlienka vytvoriť centrum, ktoré e, umožní vyriešiť v prí, napríklad v prípade sporov takéto situácie, takéto sporné situácie, je to slobodný, slobodná voľa, slobodná voľba a ja očakávam naozaj s veľkým záujmom, že komisia, čo nám komisia k tejto téme v budúcnosti povie, pretože dnes si myslím, že ešte veľa vecí nebolo vypovedaných. Nevidím E, žiadne žiadosti o catch the eye. A, pa, pardon, áno, nech sa páči, pani, dávam vám slovo. Nech sa páči, dávam vám slovo. Áno, ďakujem pekne pán predseda. Podľa mňa to, čo nám teraz povedala pani Wikström, je e, veľmi dôležité. Áno, nejaké centrálne miesto, aby sme sa dopracovali k nejakému riešeniu, aby sme e, zistili, ktorý súd je tým e, náležitým v prípade právnych sporov, ktorá krajina, aby sa teda riešili určité konflikty s médiami. Ja si myslím, že pani Wikström odviedla obrovský kus práce a mrzí ma, že tu nemáme teraz viac poslancov a že sa neprihlásili o slovo, pretože sme si, myslím, že všetci zajedno. Je to naozaj dôležitý krok, ktorý môžeme ako parlament urobiť a z toho sa teším. Ďakujem pekne. Veľmi dobre viete, že e, máte právo vystúpiť, zatlieskať a teraz dávam slovo pánovi de Gichtovi. Thank you, uh, chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia. Áno, základné práva sú veľmi dôležité a ich dodržiavanie má dopady na všetkých aktérov v rámci EÚ, hlavne na občanov. Veríme v slobodu prejavu a tiež si myslíme, že by sa nemalo sahovať do súkromia nikoho. Komisia si poznačila, poznamenala uznesenie Európskeho parlamentu. Urobíme pripomienkovanie s zainteresovanými stranami predtým, než e, vypracujeme správu budúci týždeň. Ešte raz opakujem, sloboda prejavu a e, právo na súkromie e, budú takou našou vodiacou líniou. Ďakujem pekne a teraz dostáva slovo spravodajkyňa pani Wikström. Máte dve minúty. Jošára, kolegor. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, vážený pán komisár. Chcem sa poďakovať skutočne za zaujímavú, ale krátku diskusiu tu na pléne. Vieme, že tu bola veľká dramatika, ktorá sa týkala tejto správy a ja som očakávala teraz podstatne živšiu diskusiu, ale, tak, ale potom sme videli, ako bola jednohlasne schválená táto správa na výbore a pevne verím, že rovnaká podpora bude poskytnutá aj zajtra. Tu ide o to, aby sa prekonala určitá priepasť, aby sa našla správna rovnováha medzi na jednej strane slobodou médií a slobodou prejavu a na druhej strane práva jednotlivca na súkromnú sféru a právnu istotu. Vítam aj záujem komisie a očakávam, že, že pán de Gucht bude hovoriť, pani, hovoriť o tom s pani Reding a že vlastne čoskoro sa potom obrátite na parlament s konkrétnymi návrhmi a pevne verím, že si to nebude vyžadovať takú veľkú prácu strany komisie, aby sme dostali taký návrh, ktorý potom môžeme s istotou schváliť. Spolieham sa na toto, teším sa na tento návrh, ktorý predložíte. A pre našich občanov je dobré, že tento význam deň pre Európu chceme vlastne e, zaplniť ten prázdny priestor, ktorý tu existoval. Máme tu e, voľnosť pohybu, právnu istotu a týmto pádom sa ešte zlepší. Chcem sa poďakovať za slovo a teším sa už na hlasovanie zajtra tu na plen. Ďakujem. Ďakujem pekne. Drahí kolegovia, uzatváram rozpravu. Hlasovať budeme zajtra o pol dvanástej. Ďalším bodom programu je správa pána Rinaldiho o obchodnom, obchodných a investičných stratégiách. Στην υπηρεσία της αλλαγής